Mes chers collègues, la séance est ouverte. Milí kolegovia, otváram schôdzu. Socialisti sa k nám pridali. Môžeme hlasovať. Aspoň dúfame. Kým sa naši spravodajcovia pripravujú, a kým poslední kolegovia prichádzajú, a kým všetci sa pozriete, či máte hlasovacie kartičky elektronické, a kým všetci si overíte, že máte dostatočný počet, ale nie príliš veľa, voličov chcem privítať medzi nami pána Alberta Jonaša, prepačte vyslovnosť pani Jonáš, predsedníčku e, výboru pre rozpočet a financie z Kosovského parlamentu, ktorá nás poctila svojou návštevou v parlamente a ktorá cez pána Bogeho zistila, že máme túto schôdzu a prišla sem, aby bola na stretnutí rozpočtového výboru. Takže pani predsednička, milá kolegyňa, vítam vás, vítajte. Sme veľmi poctení vašou návštevou, aj teda vašou, vašimi kolegami. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. A veľa šťastia v budúcnosti vašej krajiny. Takže v súlade s tým, na čom sme sa dohodli dnes zovať, pán Gajer prichádza. a začneme okruhom 1B. Máte všetci vaše hlasovacie zoznamy? Máte všetci vaše hlasovacie zoznamy? Môžeme teda začať? V poriadku okruh 1B strana 88. Myslím, že to máme všetci rovnaké v angličtine. Takže riadok pozmenujúci na 41.25. Pán Artong, spravodajca proti, kto za? Ďakujem. Proti? Držal sa? Zamieta sa. Ďalší riadok. Tu máme sériu pozmenujúcich návrhov, ktoré sú identické. Takže dávam na hlasovanie 405. Spravdajte za, kto je za. Za, proti. Držal sa. Nikto sa nezdržal. Takže 405. A ďalšie štyri návrhy, ktoré sú identické, sú s tým pádom schválené. Teraz prejdeme e, k Európskemu sociálnemu fondu. Začneme pozmenujúcim návrhom číslo 1. Pán Hartong, prepačte, teda prvý pozmenujúci návrh. 41.26. Pán Hartong, spravodajce proti. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Druhý e, návrh je stiahnutý. Pozmenujúci návrh 551, to budeme hlasovať potom. Navrhujem, aby sme hlasovali o 10. 11. Pravdajce proti, kto je za? Ďakujem. Gue tu ešte nie je proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Ďalej 40, 423, spravodajce proti, kto je za? proti, väčšina, zdržal sa, zamieta sa, socialisti sú izolovaní. 714, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržal sa, rovnaká väčšina, zamieta sa. Vraciame sa teraz k trošku k 751. Zelený. Spravodajca je proti. Kto je za? Zelený. Pani Vertman. Proti. Zdržal sa. Takže rezerva sa zamieta. Teraz dávam hlasovať 47, 55 pripomienky. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Schválené. 47, 77, 76. 76 je ústny pozmeňujúci návrh pana Šuriana, ktorý ste dostali vylepšenie v starostlivosti o deti s tým, aby deti mohli žiť v rodinnom prostredí. A ostatné je bez zmeny. Ah. Dobre, takže kto je za? Proti? Myslím si, že je to skôr zamietnuté, ale overíme to. Uvidíme, či to funguje. Otvorím hlasovanie. Koordinátorie EPP, mám právo hlasovať? Mám právo hlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. Jedna osoba nehlasovala. Výsledok hlasovania 18 za, 18 proti. Takže zamietnuté. Dobre. Obraciame stranu. Dva prvé pozmenujúce návrhy 45-19 sú, sú stiahnuté. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Ďalší, o tom nebudeme hlasovať. Pozmenujúce návrh 424. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Dva pozmenujúce návrhy, ktoré následujú. 934 až 46, 47. Pokiaľ ide o pripomienky, to je vlastne skôr zdôvodnenie ako komentár. Takže podľa mňa by sme o tom nemuseli hlasovať. Je to prezentácia. Musíme dať tieto čísla na hlasovanie? Dávam na hlasovanie pozmenujúce návrhy, ktoré idú až do konca strany do 43.07 pána Morgantyho, tiež čísla. Spravodajca je za, kto je za? Ďakujem, proti? traja, zdržal sa. Nikto sa nezdržal, takže celá táto skupina pozmeňujúcich návrhov až do konca je schválená. Ďalšia strana. 41.28 Hartong, spravodajca proti kteza. A prepačte, hovorí pán predseda, musím sa vrátiť dozadu, pretože 751 to je rezerva zo strany zelených, klimatické zmeny, 751. Spravodajca proti. Kto je za? Zelený. Pani Bertman. Kto je proti? Veľká väčšina. Zdržal sa. Zamieta sa. Prejdeme teda. Stará sme pri Európskom sociálnom fonde, ale technická pomoc a pre operatívny pomoc 28 Harton. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 45, 81, spravodajca proti, kto je za? Proti. Držal sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 42, FAM, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zamieta sa. Komentáre? Tie isté komentáre. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Se- sedem. Zdržal sa? Ďakujem. Tieto návrhy sú teda schválené. Bohužiaľ, Slovenská kabina nemá tento hlasovací zoznam. Ďalšia kapitola. A tu máme viacero identických pozmenujúcich návrhov až do konca strany. 354, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto sa nezdržal, tieto návrhy sú teda schválené. Fond pre regionálny rozvoj, strana 92. Prejdeme zmeni... 4174 Hartong. To je za, proti zdržal sa, zamieta sa. 45-20 stiahnutý. 3 pozmeňujúce návrhy, to sú rezervy, takže budeme hlasovať potom. A teraz navrhujem, sme prešli na 573 ALDE, identický 4860, spravodajca je proti, kto je za? Traja proti. Mnohí ďalší zdržal sa. Tieto návrhy sú zamietnuté. 715. Spravodajca je proti. Kto je za? Socialisti proti. Väčšina. Zamieta sa. Teraz sa vrátime naspäť k 715. 51. Nová rezerva navrhovaná zelenými na klimatické zmeny. Spravodajca proti. Kto je za? Zelený a pani Wertmann. Kto je proti? Väčšina zdržala sa. Zamieta sa. Dve rezervy identické. 561, 448 46. Kto je za? Niektorí liberáli proti. Väčšina zdržal sa. Zamieta sa. ...47,62. Neviem, či to máme dať hlasovať. Komentáre 47,62. Spravodajca hovorí, že skôr áno. Arto, autorom je pán Šurian. Chce, aby sme o tom hlasovali. Spravodajca je za tento návrh. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. Kapitola, ktorá nasleduje. Pán Hartom, 41, 75. Pro, ďak, za, proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 45-21 je stiahnutý. 42-73 pani Andersen. To je za. Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 45-21 pán Vandalen. 751 to si tu uvidíme neskôr, to je rezerva, ale všetky pozmeňujúce návrhy, dokonca strany sú identické. Spravodajca je za, takže dávam ich všet- na hlasovanie. Kto je za? Proti? Držal sa? Schválené. Až do konca strany. Vrátim sa teraz k 751. Zelený. Je to ten istý pozmenujúci návrh, e, rezerva na klimatické zmeny. Spravodajca je proti, kto je za? Zelený a pani Wertmann, kto je proti? Rovnaká väčšina. Zdržal sa? Nikto sa nezdržal, takže sa zamieta. Teraz prejdeme na ďalšiu kapitolu. Stále Fond pre regionálny rozvoj 4176 Harton, kto je za? proti, držal sa, zamieta sa. 45, 23, stiahnutý, 47, 60, stiahnutý. Teraz sa obraciam na autora, pána Šuriana. Laslo, stiahli ste všetky návrhy alebo len komentáre? Všetko je stiahnuté takže nemusíme o tom hlasovať. Teraz dám na hlasovanie 362. Spravodajca je za, kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa. Tieto návrhy sú schválené. Teraz prejdeme na stranu 95, kapitol, ďalšia kapitola. 41,76 Harton, kto je za? Proti? Zdržal sa? zamietnutý. Potom sú tu len komentáre. Dávam hlasovať najskôr o 361. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Ďalej. 366 proti libera, liberáli. Zdržal sa väčšina a je za. 536 je tým pádom pokrytý. A teraz prejdeme k 47,59. Pán Šurian. Prodajca je za. Kto je za? Proti? zelený a pani Hartong, zdržal sa, schválený. 47, 85, ten je pokrytý. 360 jednotkov. Pripomienky k 4785 pána Šuriana sú pokryté hlasovaním o 360 jednotke. Áno, všetci sú s tým spokojní. Pán Šurian je spokojný. Takže do konca strany máme pilotné projekty. Ďalšia strana 96 pilotné projekty, polovica strany 97 sú pilotné projekty. Prejdeme priamo k riadku 13.03.31. Stratégia Baltického mora. A tu sú tri pozmenujúce návrhy kde čísla boli stiahnuté. Aha, prepačte. 4904, pozmeňujúci návrh 4904. Dám na hlasovanie čísla, pretože autor navrhuje stiahnuť pozmeňujúci návrh o platbách. Je to tak? Dobre som to pochopil. Áno, mohli by ste mi vysvetliť? Uh, the amendment uh... Tento pozmeniaci návrh uh, predstavuje 2,5 uh, v záväzkoch a 7,5 uh, v platbách. To je v poriadku, ak bude 7, keď to bude 2,5 v záväzkoch a 2,5 v platbách. A myslím si, že aj spravodaj sa s tým bude súhlasiť. Oui, autrement dit, Takže inými slovami, ak som to dobre pochopil, platbám v návrhu rozpočtu máme 2, milió- 2 milióny 500 tisíc, žiadne pozmeňujúce návrhy. Toto číslo je pre vás v poriadku. Takže pokiaľ ide o čísla, pozmeňujúci na návrh sa týkajú, mm, týkajú záväzkov. Takže dávam hlasovať najskôr o číslach a potom budeme hlasovať o komentároch k číslam 2, milióny 500 tisíc. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Traja proti. Zdržal sa. Schválený. Ku komentárom, ktoré sú v podstate tie isté. Máme tri pozmenujúce návrhy. Nie sú tie isté. Musíme hlasovať každý pozmenujúci návrh. kompromis, ktorý spočíva v tom, že doplníme technickú administratívnu pomoc pre plánovanie a koordináciu aktivít spojených e, so stratégiou Európskej únie pre región Balského mora. Potom e, podpora stratégiu spoločnosti, tu všetci súhlasia. A prepačte, koordinačné činnosti, implementácia EIB a čo, pobalskými štátmi, ambiciózna komunikačná stratégia pre tento región SBSR. Je to tu napísané, je to písomne vo vašej dokumentácii Goren. Dovolte by som vysvetlil, že to znamená, že pôvodné znenie komisie sa zachová a na návrh pána Šuriana to vyzerá, ako keby chcel vypustiť pôvodné znenie, ale sme súhlasili s tým, že to sa zachová a to je to, čo doplňame najvyššie nad rámec návrhu komisie. Takže dávam tento text ako kompromis na hlasovanie, aby sme to doplnili do textu komisie. Kto je za? Proti. Dvaja. Zdržal sa. Takže je schválený. A teraz môžeme hlasovať o 41.83 pána Hartonga. Kto je za? Pán Hartong proti. Držal sa. Namietnutý. Teraz prejdeme. Sú to prípravné akcie obratíme stranu a prídeme na stranu 99, kohezné fondy, tri identické návrhy. Dávam na hlasovanie. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Ďalšia kapitola, strana 100. stále kohezný fond, 45-24 stiahnutý, dva ďalšie, to je rezerva, k tomu sa vrátime o chvíľočku, 42-74 pani Andersen, kto je za, dvaja proti, držal sa, zamieta sa, 751 rezerva, k tomu sa vrátime. 1019 GUE, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Držal sa. Namietnutý. 574, spravodajca je za, kto je za? Proti. Držal sa. Spravodajca bol proti, pomýlil som sa. Pokiaľ ide o liberálov, tak hovorí moje srdce. Prepačte. Takže liberáli sú za. Takže ty, 4861 mm, je tiež zamietnutý a teraz dávame hlasovať o 716. Spravodajca proti. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Teraz sa vraciame naspäť. 562 rezerva. To je identické s ďalším. Ospravdajce proti. Kto je za? Liberáli. Proti. Ďalšie skupiny. Zdržal sa. A teda tieto dva návrhy sú zamietnuté. Teraz 751 za, proti. Zamieta sa. Do konca strany máme komentáre 536. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Overíme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ja teda tiež hlasujem. Otvoruje, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 za 22 proti. Zamieta sa. Dávam teraz na hlasovanie pozmeňujúci návrh 367 je identický, takže sa zamieta. Tým sme problém vyriešili a teraz prejdeme na cezhraničnú spoluprácu. Pozmeňujúci návrh 41 Hartong. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Udržal sa, zamieta sa. 168, AFED, spravodajca je proti, kto je za? traja proti. držal sa. Zamieta sa. A tým sa dostávame na koniec kategórie 1b. Blahoželáme spravodajcovi. 40 rozpočtu sme už vyriešili. To nie je zlé. teraz prejdeme ku kategórii 2. Poľnohospodárstvo. Šesťdesiat sedem. Spravodajca je za. Kto je za? Vidím, že sa teraz distribujú tie tabulky hlasovacie. Všetci ich máte? Proti. Zdržal sa. Schválené. Bolo viac hlasov za ako proti. Takže tieto tri návrhy boli schválené. Ďalší riadok 41, 38. Za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 68 za, spravodajca je za. Proti. Zdržal sa. Schválený. A ten pokrýva aj dva ďalšie návrhy, ktoré sú identicky od 102, pilotný projekt na začiatku strany. Takže Takže 996, ten je identický s 499. Spravodajca je za, kto je za a proti. Elektronicky to overíme. Takže 496 až 499. Hlasujte. Končím hlasovanie. Sedem za, tridsať proti tak to už naozaj nechápem. Zamieta sa. Naozaj to nebolo predtým jasné. Očividne. V Stredomorí je teraz siesta. Prejdeme k programom pre odkazané osoby. 4266, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa? Nikto nie je za ani v skupine autora. 48.11, spravodajca je proti, kto je za? Autor proti. Väčšina zdržal sa, zamieta sa. Takže teraz prejdeme hlasovaniu o 803. To musím robiť pred 97. pretože tento ide najďalej. Takže 803 spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa. Schválený. K číslám. To je pokryté až do konca strany. Musím sa teraz vrátiť ku komentárom. Tu sú len komentáre. Takže môžem prejsť na ďalšiu stranu 103, ostatné opatrenia. A tu je 69. Spravdajte je za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. 997 GUE spravodajca je proti. Kto je za? proti, Držal sa. Väčšina je proti, takže sa zamieta. 500 identický, zamieta sa. 98, to je len rezerva. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Takže sme ho schválili. 70. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválený. Pani spravodajkyňa, opravte ma, ak sa milím. E, radia mi, aby som dal hlasovať najskôr o pozmenujúcom návrhu 60, 71. Na ďalšej strane. 71. Na začiatku strany 104. So, 40, s 80 miliónmi prepačte, číslo 255 miliónov viazaných rozpočtových prostriedkov. a platieb. Je to v poriadku? Takže pozmenujúci návrh číslo 71 Operačné fondy pre organizácie výrobcov a pozmenujúci návrh navrhnutý spravodajcom hovorí o 255 miliónoch. Všetci to takto chápeme. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. to pokrýva 47,27 a musíme hlasovať o 72. Nie, prepačte. Sú tu pripomienky. Vrátime sa na stranu 103. Tam sú pripomienky na konci strany 103 pozmenujúci návrh 92 Alors, excusez-moi, excusez-moi, c'est un peu compliqué et on m'a donné des indications contradictoires. Donc, je... Dostávam protirečivé pokyny. Takže 92 a 93, o tom už nebudeme hovoriť. Aspoň na teraz. A budeme hlasovať o pripomienkach 71. Odhlasovali sme o čís- čísla 255 miliónov. Ženy Lavia. V, tých pripomienkach myslím si, že je tam vecná chyba. Tu sa spomína e, zvýšenie o 75, e, zatiaľ čo je to 175 Áno, to je správne číslo. Takže inými slovami, komentár pre tento pozmeňujúci návrh 71, ktorý máte pred sebou. Komisia predloží návrh Európskemu parlamentu a ráde, aby sa zabezpečilo to, že nárast o 175 miliónov v plnej výške bude a tak ďalej použitý a tak ďalej. Všetci máte tento text? Kto je za tento komentár? Ďakujem. Proti. Zdržal sa. Zelený. Schválený. A teraz už sa nemusíme vrácať naspäť, ale 72 predkladáme s akými číslami. Hovoríme, že to má byť 95 miliónov. Je to tak? Takže nie 20, ale 95. si návrh 72. Číslo je 95 miliónov. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. A k tomuto riadku potrebujeme rovnaké komentáre ako tie, ktoré sme odhlasovali k pozmieniaciu návrhu 71, ale odlišné čísla tu budú. Tentokrát je to 75. Kto je za? Myslím si, že je to rovnaká väčšina. Proti? Zdržal sa? Schválené. Takže sme schválili 255 miliónov, 95 miliónov s rovnakými komentármi ako to bolo predtým komisia predložia a tak ďalej. Teraz prejdeme k k distribúcii ovocia v školách. 73, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Držal sa. Schválené. A to pokrýva celú stranu 104. Na strane, strane 105 pomoc vinárenskému sektoru 41-39, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 74. Agri. Spravda CZ. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. Ako aj identický pozmeniu, identické pozmenujúce návrhy na tejto strane. Ostatné opatrenia 41,40. Pán Hartong, kto je za? Proti? Držal sa? Zamieta sa. 75. Agri za. Spravodajca je za. Proti? Držal sa? Schválený. Opatrenie na propagáciu 76. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Držal sa schválený. Potom tu máme 93. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Na začiatku strany 106 pilotné projekty prejdeme priamo k mlieku. To sú náhrady za mlieko. 998, sa proti, kto je za? Proti? Držal sa. Zamieta sa. Školo, e, mlieko v školách. E, 40 na 41 Harton, kto je za? Proti? Držal sa? Zamietnuté. 91. Agri, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Rovnako ako aj pozmenujúce návrhy, ktoré sú schválené aj, alebo pokryté až do konca strany rozpočtovej kapitoly. A teraz prejdeme k náhradám za hovedzie a telacie meso, 999 spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Ďalší tiež. 77 spravodajca je pro, za, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. Náhrady za živé zvieratá. tisíc. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 503 odpadáva. E, nahrady e, za bravčové meso. Z 1001. E, kto je za? Proti? Väčšina proti, takže bravčové zamietnuté. 504 odpadáva. Vajcia. 1002 Spravodajca je proti. Kto je za? Vajcia. 5 proti. Ďakujem. Takže omeletu sme urobili. 78, kto je, e, spravodajca je za? Proti? Zdržali sa? 78 je schválená. Ideme ďalej. Hydinové meso. 1003. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 505 odpadová. Ďalej pilotný projekt. Takže ideme na stred e, ďalšej strany 109. A máme tam tabak. 622. Spravodaj sa je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? EPP. Ale je v tom izolované? Nie. Aj socialisti tiež niektorí fajčia. Takže takto vyzerá. Takže overíme si to elektronicky. Over, overíme si výsledok e, elektronicky. Hlasujte, prosím. Ďakujem. Takže máme tu priateľov tabaku a rakoviny. Končím hlasovanie. Sedemnáct za, 19 e, proti. Takže tento pozmeňujúci e, návrh neprešiel. 1004. Nie, to je identický návrh. Všetky tieto pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. 48.12. Pán Bosovič, pravdajca je proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz 41, 42 to je e, to je isté, takže toto sme zamietli, takže už nemáme nič viac, e, čo sa týka tabaku. Žiadne fajčenie. Takže s tabakom je to jasné. 79. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa. Prijaté. E, priatka Marušova 41-43. Pán Harton. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. E, bavlna 80. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti zdržali sa, prijaté. Ďalej, prema platba, viazaná prema platba 81 za, proti, zdržali sa, schválené. 82. Spravodajca je za. Kto je za? Poprosím, aby ste hlasovali. Jasné. Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválené. 512, e, prípravné aktivity. Spravodajca je proti. Kto je za 512? Zelený e, proti. Prakticky všetci ostatní, takže je to zamietnuté. Môžeme, musíme hlasovať o pripomienkach 45-25. Spravodajce je proti. Pardon, pardon, sa je za 45-25. Kto je za? Ďakujem. Proti? Väčšina je proti. Zdržali sa? Čiže pripomienky nepoužívať na e, klonovanie. Je to zametnuté. E, programy pre rozvoj vidieka 83. Výbor pre poľnohospodárstva. sa je za. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. A všetky identické pozmeňujúce návrhy, ktoré nasledujú e, ďalšia kapitola operačná technická pomoc 4590. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 84. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz ideme na ďalšiu stranu. Na začiatku máme pilotný projekt, takže poďme eh, rovno dolu. Zúčtovanie eh, účtov 87. Spravdajce eh, za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržali sa? Je to schválené. prieskume o štruktúre poľnohospodárskych podnikov. 41-45, e, pán Harton, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 88. Výbor pre poľnohospodárstvo. Spravodajca je za? Za? Proti? Zdržali sa schválené. 41-46, pán Hartong, kto je za? Pán Hartong, kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 41, 47. Pán Harton, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 851. Konzervatívci za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Aj ďalšie zamietnuté. Takže 89. Výbor pre polnohospodárstva. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 90. Agri. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz pilotné projekty. Ideme e, na stred strany 114 Life Plus 4151. Pán Harton, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 479. Výbor pre životné prostredie za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší riadok, 41.53, pán Harton, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 477, e, e, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší riadok, Life Plus, 41.55, pán Harton, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 854 konzervatívci, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 478 životné prostredie, sa je za, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A všetky identické pozmeňujúce návrhy sú tiež schválené, tým sa dostávame na koniec strany. A teraz Ďalšia strana, Európska environmentálna agentúra. E, takže budeme sa zapojiť agentúrami. 41,56, pán Harton, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45,26, tieto stiahnuté. 471, kto je za, proti, zdržali sa, schválené a tri ďalšie nasledujúce pozmeňujúce návrhy, ktoré sú identické. A teraz ďalší riadok, rovnaká agentúra, príspevok pre hlavu 3, 41,57, e, spravodaj sa proti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45,26 e, je to stiahnuté. Máme pilotný projekt strana 117, 118, 19 a ideme na stranu 120. A teraz dole časť 120. Európska eh, chemická agentúra. Pán Adam, stiahnuté 470 eh, za podpory spravodajcov. To je za proti. Ďakujem. Zdržali sa. Schválené. Eh, pán Van si stiahol hore na 100, hore na 121. 45-30, pán Van Dalen je to stiahnutý. 469, to je za, proti, zdržali sa eh, schválené. Ďalší riadok, 45, kde je stiahnuté dolu, máme pilotné projekty. Na 124 tiež máme pilotné projekty. Dostávame sa na 123. E, pozrieme sa na vrch kartonku 41-63 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 911. Spravdaj sa proti. Kto je za? Proti. Zdr- ďakujem. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej, takisto 46, 25, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, prípravná akcia. Tomuto sa budeme venovať zajtra. Rybolov. 115, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? zdržali sa, je to schválené. Pán Portas e, má identický pozmeňujúci návrh, je, tým je to ošetrené. 1016 spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa. Je to takmer jednomyslne proti. Zamietnuté. Ďalšia strana program Rybalovu pre najodlahlejšie regióny. 41-69, pán Hartong za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1017, GUE, spravodaj sa proti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej e, odpadáva. Máme pilotné projekty, takže budeme hlasovať medzinárodnej dohody o rybolove 41.70. Pán Harton, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63. to sú pripomienky, poznámky, spravodajce proti. Kto je za z pripomienky? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Ďakujem. Takže nie je to neobvyklá politická konštelácia, ale pozmeňujú sa návrhy a zamietnuté. 128. Spravodaj sa je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší riadok, 41, 71. Pán Hartong, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 122. Výbor pre rybolov, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší pozmeňujúci návrh je totožný, takže tým pádom je tiež schválený. Strana 126, e, Európsky fond pre rýbne hospodárstvo, 856, konzervatívci, spravodajca je proti, kto je za. Ďakujem, proti, zdržali sa, zamietnuté. 123, výbor pre rybolov, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A všetky identické pozmenujúce návrhy e, sú tiež schválené. Ďalej pilotné projekty. Takže ideme na polovicu stranu 127, 41, 72. Pán Harton, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 857 ECR. Spravodajca je proti. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 116. Spravodajca podporuje, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na ďalší riadok. 41.72, pán Harton, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 1018 GUE, kto je za? Proti. Držali sa Zamietnuté. Aj nasledujúci návrh je zamietnutý. 117. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Na konci strany e, po pilotných projektoch. To isté aj hore na 128. 118. Pod, spravodaj podporuje. Kto je za? 118. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Spravodajkyne stále má zdvihnutú ruku. E, chápem to tak, že podporuje 118. Takže máme agentúru pre kontrolu rybného hospodárstva a spoločenstva. 4533 sa stiahlo 120. E, E, za, proti, zdržali sa, schválené. Pani Hauk, je to identické, je to e, tým pádom ošetrené. 45.33, pán Van Dalen stiahol, 119. Spravodajca je za, kto je za, proti. Zdržali sa, schválené. tým e, je ošetrené pozmeňujúce návrh Juty tak ďalej mám aj pilotný projekt a dostal som zo 4353. To je uh, iniciatíva občanov. To je 353. To by malo byť uh, v okruhu 3, 3B. A nie tu. Môžeme o tom hlasovať i hneď a presunieme to do 3B, pokiaľ to bude schválené. Takže spravodajca je za. Je to také celkom symbolické pre občanov. Kto je za občanov, kto je proti občanov. Ďakujem, je to schválené. Zdržali sa? Je to schválené. Ale dáme to do e, 3b. A teraz ideme k výkonnej agentúre pre zdravie a spotrebiteľov. E, pán Vandalen to stiahol. Ďalej máme pilotný projekt, ďalšie pilotné projekty a tým sa dostávame na polovicu 131 ochorenia mm, zvierat. E, to zaujíma e, GUE 975. Takže kto je za týto ochorenia zvierat, kto je proti, zdržali sa, Takže zachránime zvieratá. Ďalej máme menší pilotný, eh, menší pilotné projekty a dostávame na 132 70, 57. Stále je to eh, eh, veterinárne záležitosti 78, ktoré za proti zdržali sa. Je to schválené. A všetky ostatné pozmenujúce návrhy, ktoré sú identické. 4682. Je to e, lesné ekosystémy. Sú tu aj čísla, aj pripomienky. Mm, spravodajkyňa je proti pozmeňujúcim návrhov ohľadom e, čísel, ale je za pripomienky. Takže hlasujeme najprv o číslach. Pravodajkyňa je proti. Kto je za čísla? Kto je proti? E, takže pokiaľ ide o číslo, odmietame to, ale pripomienky e, spravodajky nepodporujú. Kto je za? E, overíme si to elektronicky. Je tu rozdielný názor. Takže hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie je, podľa mňa je tu príliš veľa socialistov, 14 za, 25 sú e, proti, je to zamietnuté. Tieto e, poznámky sú zamietnuté. Ďalej pilotné projekty. A v podstate sme ukončili e, okruh 2. Takže schválili sme už 80 rozpočtu. Alors, on distribue la liste de vote. Teraz e, zoznam, e, hlasovací zoznam pre e, okruh 3. E, teraz ho dostanete. Francesca. Dívam sa na pani spravodajkyňu v okruhu 3A. Máme niečo eh, nové, čo by ste nám mali povedať v porovnaní s tým, čo sme nachystali? Už sme diskutovali o tom počas eh, predstavky na obed. Sú tu nejaké zmeny ešte predtým, ako začneme o tom hlasovať? Niečo potrebujeme vedieť? Nuž, môžeme i hneď eh, hlasovať o tomto okruhu. Výborne. Čiže zhrnem to E, pôjdeme podľa tabuľky a pokiaľ e, zistíte, že tu došlo k nejakým zmenám na základe politických kontaktov, zohľadneme to. Takže 277 nie je za. Je to Európsky fond pre utečencov. nie je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 100 miliónov. 978. GUE, spravodajte nie je proti. To je za. Proti. Zdržali sa. Je to zamietnuté. Takisto je zamietnuté 4708. sur le 47 Musíme hlasovať o 47.08. Áno. Je, chce to niekto obhajiť? Autori pozmeňujúceho návrhu nie sú tu, takže nebudeme o tom hlasovať. Ďalší riadok. Na strane 137. 979. Spravodajkynia je za. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Aj dva ďalšie pozmeňujúce návrhy sú schválené. Európsky fond pre návrat. 1061. Spravodajte nie je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Taký 147.10. Toto odpadáva. 4710 odpadová. Takže hlasovanie pratila 1060 GUE. Spravodajkynie je proti. Kto je za? Pani Andresen. Pán Hardong bol proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 417 je tiež zamietnuté. 430 Libe. Spravodajkynie je za. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ďalší riadok. Európska agentúra pre, pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach. To je Frontex, však áno. Áno, pán Vandán to stiahol. Takže hlasujeme najprv o číslach. 444. Kto je za? Proti e, čísel. Ďakujem, zdržali sa. E, je to väčšina za. Nemáme žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy, takže hlasujeme o 927. Je to tiež ošetrené. Takže pokiaľ ide o čísla, je to jasné. Musíme však e, zahlasovať aj o poznámkach. Takže najprv 444. nie je za. E, to je za. Proti. Zdržali sa. Držali sa, e, e, väčšina je za poznámky. Takže e, poznámky, pokiaľ ide ostatné pozmeňujúce návrhy, sú tiež ošetrené, alebo musíme o nich hlasovať tiež? Musíme hlasovať aj 752. Môžeme to doplniť bez nejakých rozporov? Takže spravodajkenia súhlasí. Čiže Budeme hlasovať o poznámkach 752. Nie, spravodajkyni sa to nepoznáva. Poznámky. Hlasujeme o poznámkach. Pani spravodajkyňa, nech sa páči, povedzte nám. Pokiaľ ide e, o 752, poznámky sú e, zlučiteľné a som teda za. Dobre, takže e, poznámky pre 752. Spravodajkynia si to pozrela a je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pripomienky sú schválené. 753. Sú pripomienky kompatibilné? Áno. A ste za? Áno. Kto je za? Proti? zdržali sa, je to tiež schválené. Takže všetky títo poznámky a pripomienky sú tiež schválené. Čiže považujeme ich za kompatibilné. Ideme na ďalšiu stranu. Stále je to z Frontextu. 4462 sa stiahlo. Ďalšie e, dva pozmenujúce návrhy, to sú rezervy a k tomuto sa ešte vrátime. 928. Kto je za? 928. Kto je za? Pani spravodajkyňa, vaša skupina je tro, trošku rozladená. Predpokladám, že vaša skupina chce, aby sme hlasovali o číslach 928. Povedzte nám. Áno, mohli by sme najprv e, odhlasovať 459 e, e, a 754. Najprv budeme hlasovať o číslach. Takže hlasujeme o 459, a 754, hlasujeme o číslach, to je totožné a neskôr sa k týmto pozmeňujúcim návrhom vrátime, pretože tam sú aj poznámky a ide o presun do rezervy. Takže 35 miliónov. Kto je za? Spravodajkynia je za. Kto je proti? Prepačte, spravodajkynia je proti. Ale väčšina je za. Takže tieto čísla sú schválené. A keďže je to tak, 928, 45, 61 a 43, 89. Títo pozmeňujúce návrhy odpadávajú, pretože už sú ošetrené tými číslami, ktoré sme práve schválili. Takže k týmto dvom pozmeňujúcim návrhom sa ešte vrátim, aby sme najprv eh, mohli odhlasovať presun týchto prostriedkov do rezervy. Prepačte, pozmeňujúce návrhy, eh, prepačte, poznámky. 459. Nie, poznámky spravodajky nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? E, e, pripomienky sú schválené. A teraz pripomienky k 754. Aj to je ošetrené? Áno, je to tým pádom vybavené. Nie, nemá zmysl opätovne hlasovať. Je to vybavené. Takže e, e, tento výsledok nie je totožný to, tomu, čo si prijala pani spravodajkenia, ale takéto veci sa stávajú. A teraz šengenský informačný systém SIS-2. Je to otázka presunu prostriedkov do rezervy 445 a 755. Pani spravodajkenia je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Takže títo čísla sa presúvajú do rezervy. Teraz e, vízový informačný systém VIS. 446 Líbe, spravodajky nie je za, proti, zdržali sa, schválené. Fond pre vonkajšie hranice 460 spravodajkyne je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené tým sme schválili aj ďalšie tri pozmenujúce návrhy 731. Hlasujeme teraz o poznámkach. Spravodajte nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. A teraz šengenské hodnotenie. Tu máme návrh presunúť prostriedky do rezervy. Spravodajte nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Je to schválené. Teraz ideme na ďalšiu stranu. Európsky fond pre návrat. 1059 GUE. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A ďalší e, návrh je zamietnutý. 461. Najprv čísla a e, poznámky budeme riešiť neskôr. Spravodajkynia je za. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Tým sme vybavili aj dve ďalšie, dva ďalšie pozmeňujúce návrhy a teraz hlasujeme o 858. Spravodajky nie je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz sa vrátime k poznámkam 461. Spravodajky nie je za. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. A teraz 732, e, e, základné práva, pripomienky spravodajky nie je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší riadok, pozmenený sa návrh je stiahnutý, potom ďalší riadok, tiež je to stiahnuté strana 139, Európsky fond pre utečencov. 42.05, pán Hartong, spravdajte nie je proti, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 729. Spravodajke nie je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 447. 729 je schválené, ale týka sa to iba e, platieb, e, záväzkov platieb. A teraz hlasujeme o 447 iba o platbách. Pretože pokiaľ ide o záväzky, to sme už schválili. A, pardon. Ospravedlňujem sa. tu e, mi správne e, povedali, že pokiaľ ide o platby, je to 1058, takže 1058 e, je to identický pozmeňujúci návrh s, s, s tým, čo sme mali predtým 447, takže tu hovoríme iba o platbách. Pokiaľ ide o záväzky, práve sme schválili 20 miliónov Teraz e, hlasujeme iba o platbách. A je to 1058. Spravodajkyne je za. E, je štedra, pokiaľ ide o platby. Takže kto je za? Proti? E, ďakujem. Zdržali sa? Odpadáva. 1058 je to schválené, pokiaľ ide o platby, ostatné podávajú. Čo sa týka čísel, čiže máme tu aj poznámky e, e, e rozpočtového výboru. Pán Šurian. Kto je za? Spolu neho, Kto je proti? Prepačte, ne, je proti, ospravedlňujem sa. Takže hlasujeme elektronicky poznámky 4764 od Lasla Šuriana. Týka sa to žien. Hlasujeme, prosím. Hlasujeme o ženách. Končíme hlasovanie. Končíme. Končíme. 16 za, 21 proti. Takže e, väčšina e, rozpočtového výboru ne, sa nestotožnila s pohľadom pána Šuriana na ženy. Takže títo poznámky sú zamietnuté. Takže treba lobovať ďalej, Laslo. Núdzové opatrenia pri veľkom príleve utečencov. 7.30. Takže sú tu viaceré pozmenujúce návrhy, e, záväzky a platby. Takže záväzky 7.30. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Väčšina je za. 2 milióny e, bolo schválených. Prepačte, 200 tisíc je schválených. Nie je to až tak veľa. A teraz platby. tisíc e, platby a 2 milióny záväzky. Takže tri pozmeniace návrhy, identické spravodajkyne je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? E, zdržali sa. Väčšina je za. Takže Taká je to matematika. Dole na tejto strane 42.06. Pán Hartom, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalší riadok. 42.07. Ten istý autor, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Teraz pilotný projekt tomu sa vrátime neskôr, keď budeme preberať pilotné projekty. A teraz ideme e, k mm, úradu na podporu azylu. E, kto je za? Proti? Zdržal sa? 4409. Spravodajca je za. E, nie, myslel som, že spravodajca je proti, ale on je za. Tak to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Ďalší je tiež schválený, lebo je totožný. A ďalší riadok e, sa týka hlavy 3, 4208, pán Hartong, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to je to je isté hlasovanie o 450, to je spravodajkenia za, kto je za, proti, zdržali sa, tá istá väčšina. Teda tieto pozmeňujúce návrhy sú prijaté a teraz máme pilotné projekty a teraz sme sa k tomu dostali e, strana 142, 42, pani Hartong, to je za, proti, kto sa zdržal. K tomu riadku už nie sú. Pozmeňujúce návrhy, ďalší riadok 4210, e, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 45-62 Juta Haug, spravodajkyňa za, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. K Európskemu bolovicejnej akadémii 42-11, pani Hartong, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Ďalší je stiahnutý, ďalší riadok 11 pani Hartong, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 899 e, skupiny FD, spravodajkyňa proti, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Ďalší tiež 454, spravodajca za, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Ďalší je totožný, tiež schválený a ďalšia strana príprava na terorizmus 4401, eh, 4601, pán Werner, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 455, spravodajkynia proti, kto je za, kto je za, kto je proti. Ďakujem, zamietnutý. Ale EPP bola za. 620, Najprv čísla spravodajkyňa za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. K pripomienkam 620 spravodajkyňa za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 4253 je rovnaký a monitorovací centrum pre drogy je tu jeden pozmeňujúci návrh eh, Fandalen, ktorý nebol stiahnutý z pravdajkynia proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 44.7, mm, pardon. Ja som to úplne nepochopila. Hlasovali sme o pozmeňujúcom návrhu 462. Dobre. To je moja chyba, hovorí predseda. Pani Jensen hovorí, že ja som chcela hlasovanie o častiach, po častiach o tých poznámkach ale vrátime sa k tomu. Nie, treba najprv tie čísla preberať. Donc je reviens. Dobre, prepačte, tak vrátim sa k tomu. Je to moja chyba. Zavodol som na ten riadok o prevencii a boji proti trestnej činnosti. Teda mafia mi poradila, aby som radšej vypustil tieto nebezpečné riadky, tieto pozmeňujúce návrhy. To sú pripomienky aj číslo. 462. Najprv čísla spravodajca za, kto je za. Boj proti zločinu. Kto je proti týmto číslam? Kto sa zdržal? Čísla sú prijaté. 42, 53, číslo ten istý riadok. Prepačte, tak tento vypadáva. A ideme k poznámkam. 462. Spravodajca je za. An. Split vote. Tu by moja skupina chcela hlasovanie po častiach, lebo najprv by sme radi hlasovali o tej e, časti, ktorá hovorí, že je to aj e, za rehabilitáciu e, neplnoletých a Eh, bývalých väzňov a eh, na štatistiku pre porovnávanie trestnej činnosti a na kriminológiu, takže je tam ešte jedna časť. A toto chceme mať najprv a potom po druhé text, eh, ktorý hovorí, že časť tých prídelov sa má používať na prechádzanie trestnej činnosti mobilných zločineckých skupín v cezhraničných oblastiach, takže my sme chceli E, toto odstrániť tú prevenciu trestnej činnosti mobilných zločineckých skupín v príhraničných oblastiach. Dobre, pochopil to každý? Rozdiel medzi tými dvoma časťami, ktoré Amne tu vyjadrila, všetci to pochopili? V prvej časti spravodajca je za. Prvá časť spravodajca je za kto je za, kto je proti? Liberáli. Pani Andrasen, kto sa zdržal? Prvá časť, jeden, jeden sa zdržal. Prvá časť prijatá. Druhá časť. Spravdajca za. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Tá istá väčšina. Takže tie dve časti sú prijaté. Rôzne väčšiny Takže musíme hlasovať o tých poznámkach 4253. Ako mi povedali, bolo to pokryté. Preto, že to e, zdá sa súvisí s, tý, tou druhou časťou 462, ktoré sme práve hlasovali, takže nehlasujeme o tom istom. A ideme ďalej. dobehli sme, čo som práve vynechal a nedal som hlasovať o 4270 od pána Vandalena. My sme odmetnuli tu predtým, ale o 4470 sme nehlasovali. Spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je tu zamietnuté. A princ. Riadok princ 10.06 spravodajca je e, za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4.3.1 spravodajca za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 4.3.2 Najprv čísla. Spravodajca je za, kto je za, proti Musím eh, to elektronicky preveriť. Otváram hlasovanie. Najprv k číslam 432. Hodnotenie dopadu. Zotváram hlasovanie. Každý hlasoval. 19 až 20 je zamietnuté. Pripomienky. Máte nejakú pripomienku k tým, keď sme Spravdajte za pripomienky. Kto je za? Proti. Myslím, že to je rovnaká väčšina. Ešte raz elektronicky preveríme tie pripomienky. Otváram hlasovanie. K pripomienkam. Hlasujte. Zatváram hlasovanie. 14 za, 27 proti zamietnuté. Celý pozmeňujúci návrh je zamietnutý. spravdaj sa za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal. Musím preveriť. Lebo EPP nehlasovala sama proti. Takže... Zatváram hlasovanie. 18 až 20. Takže pozmeňujúci návrh je zamietnutý. 44. To rovnosť príležitosti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 44, 71, pán Van Dalen. Ešte ste tam, spravdaj sa proti, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 5, e, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Ďalšia strana 4472 Van Dalen, spravodajca proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 6, spravodajca proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 7, prvom rade čísla. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Teraz e, pripomienky, kto je za. Proti? Zdržal sa. Prijatý. Tiež. Boj proti násiliu. Program DAFNE. 1023. Spravodajca proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 39. Spravodaj sa za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. Ďalšie pozmeňujúce návrhy sa dáva o nich hlasovať len k poznámkám 6 a 19. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 47,66, sa proti. Kto je za? Proti. Ďakujem. Kto sa zdržal? Mala väčšina proti 43,80. Toto znamená preto zamietnuté. 47,67. Spravdajca proti. Kto je za? Proti. Myslím, že budem musieť to elektronicky preveriť. Bolo to veľmi tesné. 47,67. stále sa hlasuje. Dva ľudia ešte nehlasovali. Zatváram hlasovanie. 19 za, 16 proti. Pozmeňujúci návrh je prijatý. A potom e, máme pilotný projekt. E, teraz ideme preto ďalej na položku Eurojust. 438, spravodajca za, kto je za. Ďakujem proti. Zdržal sa prijatý. Ďalší tiež bol preto prijatý a príspevok k e, hlave 3 Eurojust 439, sa za, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý 45-65 tiež 463 e, mm, trestná justícia najprv čísla sa za, kto je za, za čísla, dobre, ďakujem, kto sa zdržal, prijatý k poznámkám spravodajca za. Kto je za? Proti? Liberáli, Hartong, Anderson. Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz máme pilotný projekt. Na ďalšej strane ideme na ďalšiu položku a to Prince oblasť e, bezpečnosti, slobody a spravodlivosti 424, kto je za, 1024, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 440, spravodajca je za. To je za, proti. Zdržal sa. Prijatý. 441, najprv čísla, kto je za, spravodajca je za. Kto je za? Proti. Elektronicky preveríme k tým číslám 441. E, k číslom hlasujeme. 441. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Zatváram hlasovanie. Hlasovali všetci. 18 za, 20 proti. Čísla sú zamietnuté. Platia tie poznámky stále? Musím o nich hlasovať? Tak to je za poznámky. Kto je proti? Tá istá väčšina. Tiež zamietnutá. 4, 4, 1 um, bola spláchnutá, musí sa vrátiť do plenárky. Toľko k 3A, teraz k 3B. Ešte nie sme pripravení, takže ideme k štvorke. Nie, nie si pripravený. Tak Peťka. Peť odsek 3. Rozpočet e, pre komisiu, balcaný rozpočet. Dáme si dvojminútovú prestávku, pretože ideme v dobrom tempu. Ak by sme mohli dokončiť to tento večer, tak prečo nie? Takže dvojminútová prestávka. A uvidíme, či budeme môcť hlasovať e, o e, kapitole 5 e, len o rozpočte komisie. Alors, excusez-moi, je suspends. Takže 10-minútová pauza, pretože potrebujeme urobiť fotokopie hlasovacích zoznamov ku kapitole 5. Čiže budeme hlasovať len o 5 rozpočtu komisie. Ešte máme dokončiť e, politické dohody s ostatnými inštitúciami. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'on peut reprendre... Takže, milí kolegovia, pokračujeme. Prosím, usadte sa znovu na svoje miesta. Správodajca potrebuje trošku času. ešte potrebujeme tých kolegov, ktorí si odskočili na pohárik, alebo teda na šalku čaju. Aby sme neohrosili hlasovanie. Dobre, takže pripomínam, že kým sa spravodajca pripravuje, že sme že budeme hlasovať o okruhu 5 len pokiaľ ide o rozpočet komisie. A kladiem otázku k okruhu 3B. Povedali mi, že v 3B EPP nie je pripravené. A chceli by radšej počkať do zajtra, je to tak? Myslím si, že ten úsmev potvrdzuje to, čo som povedal. Barbara sa vrátila, môžeme hlasovať. Ale k okruhu 5 komisie všetci chcú hlasovať. Teraz. Ešte sú tu nejaké prázdne kreslá, takže zavolate im. No a teraz pani spravodajkyňa. Ste pripravená, Frančeska? Môžeme začať? Hlasujeme o okruhu 5. Teda navrhujeme, aby sme hlasovali o 5. Myslím si, že môžeme e, pokročiť a hlasovať o okruhu 5 a 3B. Tým sa budeme zapadovať zajtra ráno. Presne tak, takže dokončíme dnešné popoludne okruhom 5. poriadku. Ak spravodajkyňa súhlasí, navrhujem, aby sme si zobrali tabuľku ktorá je v tom zošite Supplementary Dossier for the Vote on Budget. Na tom zozname. To máte pod hlavičkou okruh 5. Je tam len jedna strana. A hovoria mi, že môžeme hlasovať unblock o všetkých riadkoch. Ide o návrh rozpočtu pre komisiu. Máte všetci tieto tabulky pred sebou? Všetci máte tento zošit. Zdá sa, že tam vzadu nie. Všetci ho musíte mať predtým, ako budeme hlasovať. Je to tento dokument. E, je to doplnkový dosie, ale ide o pozmenujúce z spravodajkyne, okruh 5, administratívne riadky v rámci kapitoly 5, oddiel 3. Navrhujem hlasovať unblock ak nikto nežiada hlasovanie po častiach po jednotlivých riadkoch. Pani spravodajkyňa. Chcela by som spresniť, že toto obnovenie nie zohľadne e, e, písmeno 2, ktorá e, zahrania Chorvátsko Čiže tento pozmenujúci list eh, ohľadom Chorvátska sa eh, tu nezahrňa. Čiže je to nad rámec tohto obnovenia rozpočtu komisie. Komu Bude iné hlasovanie. Prepačte, k tomu bude eh, výmena názorov s radou pri zmierovacom konaní. Je to opravný list, čiže budeme o tom hovoriť s radou v zmierovacom konaní. Dobre, takže obnova návrhu rozpočtu bez toho, že by sme brali do úvahy zmeny navrhované opravným listom. Všetci môžeme hlasovať. Takže dávam hlasovať unblock. Kto je za? Proti? Dva ja zdržal sa. Nikto sa nezdržal. a vidíme úsmevy na tvári zástupcov komisie. Dnes budeme hlasovať o rezervách, pretože toto všetko bude v rezerve. že úsmevy miznú. Tentokrát si zoberieme náš zošit. Máme tu e, ten okruh 5 na strane 198, ale tie rezervy sú Najskôr jeden riadok nie je pokrytý e, týmto hlasovaním unblock. Na strane 202 riadok, um, e, stav a tak ďalej. 4426 Van Dalen, spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Potom obraciame stranu a dostávame sa k rezerve 4496. Spravodajca je za rezervu, kto je za? proti. Musíme si to overiť. Myslím, že väčšina je proti. Otvorím hlasovanie. Rezerva na 44,96. Vidím, že prichádzajú posily. na rezervu. Končím hlasovanie. 17 za 20 proti, zamieta sa. A teda komisia sa môže usmievať. 621. Spravodajca je za. Kto je za?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 väčšina. Takže túto rezervu sme zamietli. 43, 78 eh, je tiež zamietnuté. Teraz prejdeme na ďalší riadok, pozmenujúci pán Hartong. Page. Yes, yes. Euh, Takže strana 205. Hore na strane 205 pozmenujúci návrh 514. Päťsto štrnásť. Rezerva. spravodajce je za. Kto je za? Proti. Rovnaká väčšina. Zdržal sa. Zamieta sa. Pozmeniť na 43.00. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Obratená väčšina. Radšej to overíme. 43.00 Hajty. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 40, 18 e, za 17 proti, schválené. 512, 515, e, spravodajca je za, kto je za? Proti. Elektronicky. Zaujímavé, že rezervy sú oveľa um, príťažlivejšie ako čísla. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci. 16 za 19 proti. Zamieta sa. Strana ďalšia, alebo ďalšie 207 teraz. V strede 205 digitálne publikácie. Tu by sme mali hlasovať o pozmeňujúcim návrhom 340 8, proti, sa proti kteza. Proti. osmička bola zamietnutá. Na konci strany máme poznanie návrh 42, 85, Salvador Gariga za jeho neprítomnosti. Podporme tento návrh. Spravodajce za. Kto za? Ďakujem. Proti? Držal sa. Dvaja. Blahoželáme Salvadorovi. Jednohlasne schválený návrh. Čiže rezerva. Obraciam stranu. 410, strana 400, 210, 211 a hore na strane 212 až e, po udržateľný rast bez udržateľného rastu. Máme sériu pozmenujúcich návrh na dvoch a pol stran, na dva a pol stranách a musíme o tom hlasovať. Takže navrhujem, hore na strane 210 máme dva pozmenujúce návrhy, ktoré presahujú návrh rozpočtu. Takže oddelenie odhlasujeme, budeme hlasovať o týchto dvoch návrhoch. A potom unblock odhlasujeme ostatné návrhy, ktoré sú v rámci obnovy rozpočtu, je to takto koherentné. Pozmeňujúci návrh 405 pod návrhom rozpočtu. To je za. Proti. Držal sa. Schválený. Potom 45, 11, Utahal, kto je za, proti, to isté. Takže tieto dve sme schválili. Ďalej máme unblock zvyšok strany 210, 11, 211 a stranu 212 až do posledného 45 74 návrhu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 214 strana. Výdavky, manažerské výdavky ostatných inštitúcií 4301 rezerva Inge Gressle, spravodaj Kíňa je proti. To je za. Hlasujeme elektronicky. 43.01. Rezerva. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 za, 16 proti, schválené. Takže dali sme to do rezervy. 534. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Overíme to. ...534 hlasujem elektronicky. Spravodajca je za. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 17 za, 19 proti. Tentokrát sa to zamieta. Teraz prejdeme stretnutie výborov 534. Rezerva žiadaná zo strany zelených spravodajca je za. Kto je za? Proti? Overíme to. Takže 534. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci. 17 za 20 proti zamieta sa. 43.01. Spravodajca je proti. Kto je za? Hlasujem elektronicky. Myslím, že väčšina bude za. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, výborne.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 Posledná informácia, rezervy, pokiaľ ide o zamestnancov. Tie sú v riadku XXX. Neviem, čo to znamená, ale chápete to správne. Dobre. A tu skončíme, pretože ostatné oddiely, to už je v poriadku. Keďže sme v predstihu, 3B, teda to nie je možné. Kariga tu nie je. Dobre, takže ďakujem vám, blahoželám. Myslím si, že porozumenie medzi skupinami a dobrá spolupráca nám umožňuje napredovať veľmi rýchlo. Nevylučujem, že zajtra do obeda by sme mohli dokončiť toto hlasovanie. Predtým, ako sa rozlúčime, môžeme hlasovať o správe Kalfin? Nie. Škoda. Len jedno hlasovanie bolo potrebné. Dobre, takže zetra ráno budeme postupovať podľa toho poradia, ktoré sme si stanovili. Viete, že skončíme na neskôr zajtra popoludní a možno aj skončíme do obeda. V poriadku, ďakujem vám. Končím schôdzu. Oui, je, je libère et remercie. Ďakujem všetkým tlmočníkom. Nebudeme mať stretnutie koordinátorov, takže schôdza je skončená. Zajtra sa stretíme o 9.